Ďakujeme, pán Golniš. Pokračujeme ďalej. Správa, prvá je správa Duda. E, ochranné opatrenie ustanovené v dohode so Švajčiarskou konfederáciou. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme prosím teraz. Everybody voted? Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Adapted. Prijaté. Ďalej správa, správa Svoboda, Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu. Hlasujeme elektronicky teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďalšia správa. Ešte pán Ferhovstad. Máte slovo. E, ďakujem. V prvom rade chcem sa ospravedlniť všetkým kolegom, že musím e, vystúpiť, pokiaľ ide o túto otázku pozastavenia e, imunity, ale pokiaľ ide o pána Uspaských, poslal list pánu Šulcovi, ale vracilo sa to do výboru. Veľmi krátko vysvetlím, o čo ide. V právnom výbore boli nejaké dve vety, kde sa hovorí o tom, že pán Uspensky e, čo si povedal predstaviteľom spravodlivosti v svojej krajine, ale e, záznamy sú oveľa dôležitejšie. Tieto dve vety sa vyňali z kontextu, to treba povedať. Pretože to, čo povedal, odkazuje sa na to, čo povedal eh, prezident Litvy o systéme spravodlivosti v krajine. Takže moja jediná prozba na plénum vrátiť to do výboru pre právne záležitosti, aby tento výbor si mohol vypočuť celý záznam a nie len tie dve vety, ktoré boli eh, eh, použité predstaviteľmi litovskej spravodlivosti. To je tá moja požiadavka. Takže kolegovia, chce niekto hovoriť ešte v prospech

Túto, e, toto, túto tému e, v právnom výbore sme dôsledne preskúmali. Ide o správanie, ktoré v rámci parlamentnej činnosti prebehlo. Ide o e, činnosť pána Uspanskyča v, v tomto kontexte. Ide tu o, o Ide tu o ohovaranie spravodlivosti ide o to, že toto správanie e, pána Uspaskyča ne, e, nesúvisí s jeho mandátom. Pokiaľ ide o túto požiadavku, predkladáme to na, na, na hlasovanie. Kto je za? Please raise your hand. Against? Proti? Zdržal sa niekto? To si asi elektronicky preveríme. We vote on the request of the Mr. Verhofstadt. Uh, teraz uh, žiadosť pána Verhofstadta. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o správe. Kto je za? Against? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ďalšia téma, a to je správa páni Hautala, žiadosť o zbavenie poslaneckej imuty pána Žeroma Lavrilo. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Next report uh, by Mr. Ďalšou správou, to je správa pána Christogonosa, žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity pána Januša Korvina Mikeho. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ďalšou témou to je správa pána Duda. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Teodora Zagorakisa. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. A ďalšou témou to je žiadosť o konzultáciu Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru na tému zlepšenie fungovania Európskej únie s využitím, využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Ďalšia téma to je tiež žiadosť o konzultáciu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému možný vývoj a, a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Žiadosť ďalej e, konzultáciu s výborom regionov na tému zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Žiadosť o konzultáciu výboru regionu na tému e, možná e, e, úpravy a vývoj v rámci súčasnej inštitúciálnej štruktúry Európskej únie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalšia téma. Správa pani pán Leivenhuizen tu ide o referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmluv. Kolegyne, kolegovia, mali sme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Ide tu o požiadavky na oddelené hlasovanie. Budeme hlasovať o texte ako takom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to. Bola tu jasná väčšina. Končím hlasovanie. Adapted. Prijaté. Úvodné ustanovenie 16. Nech sa páči. Ďakujem Ide tu o hlasovanie. Nemyslím si, že prebehlo správne. Next point, recitals. Teraz ideme k úvodnom ustanoveniu 16, elektronické hlasovanie. Hlasujte. What is closed? Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 2 odsek 2 v dvoch častiach. Prvá časť. Elektronické hlasovanie. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Elektronické hlasovanie. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 2 odsek 2a v dvoch častiach hlasovanie. Prvá časť, elektronické hlasovanie, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť, elektronické hlasovanie, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté článok 13, odsek 1, úvod, dve časti a elektronické hlasovanie. Hlasujte o prvej časti. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté, druhá časť, elektronické hlasovanie, hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie prijaté. Článok 14a, menovité hlasovanie, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Adapted. Schválené. Vypustenie článku 18. Elektronické hlasovanie, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz hlasovanie o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz zostane slovo spravodajkyňa. Nech sa, nech sa páči. You have the floor. Máte slovo, pani spravodajkyňa. It's, it's working now. Funguje mikrofón? Áno, výborne. Ja by som chcela požiadať, aby sa odložilo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia, totiž to v zmysle článku 61 odsek 2 rokovacieho poriadku. Toto predkladám. I put the request for... Máme tu požiadavku na odloženie hlasovania. Hlasujeme o tom, kto je za. Proti? Zdržali sa? Schválená. Môžeme postúpiť ďalej v našom programe. Správa pani Silva Pereira pokiaľ financovanie rozvoja. Odsek 6, hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Druhá časť, kto je za? Proti? Vydali sa? Schválené. Odsek 8. Dve časti. Hlasujte za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté? Overíme si. Vote is closed. Končím hlasovanie. Sorry, adapted. No prepačte, bolo to prijaté. Po odseku 14, pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 26. Hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Odsek 28, hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 30. Hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa. Schválená. Druhá časť, kto je za? Poprosím vás, aby ste zdvíhali ruky proti, proti, zdržali sa. Overíme si. Everybody voted? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie prijaté. Odsek 38, hlasovanie v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Schválená druhá časť, kto je za? Proti? Držali sa? Prijaté. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz hlasovanie o uznesení. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. A samozrejme gratulujeme. Teraz správa pána Pedicínyho. Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe. Odsek 5, pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Keďže pôvodný text odpadáva, odsek 6. Hlasujeme dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Zvíjate ruky proti. Zdržali sa. Overíme si. What is closed? Teraz skončím hlasovanie. Prijaté. Odsek 15, bod C. Hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo prijaté. Druhá časť. To je za? Kto je za? Zvíhajte prosím z ruky. Proti? Zamietnuté. Odsek 18. Nie je stiahnuté. Takže kto je za? Ro? Dear colleagues, roll call. Kolegyne, kolegové, je tu hlasovanie na elektronické hlasovanie, ktoré bolo stiahnuté. Takže ešte raz kto je za? proti, zdržali sa, prijaté, odsek 47, hlasovanie v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, Odsek 48 hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 62 hlasovanie v troch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme si. financí. is closed. Rejected. Dobre, e, pokračujem hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť. Odpadá. Druhá časť odpadá. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 63, bod P. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 64. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si. Vot is closed. Teraz skončím hlasovanie. Adapted. Prijaté. Odsek 67, bod B. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme si. is closed. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 67 bod C v dvoch častiach. Takže prvá časť za, proti, Zdržali sa. Príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Odsek 67 bod F v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 71 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 72 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Možno to overíme radšej. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 73 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti Zdržali sa? Prijaté. Overíme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 79 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej. Tak 80. Ďalej. Môžete hlasovať menovite. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné stanovenie AB. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Úvodné stanovenie AI. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné stanovenie AAC. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasovanie o uznesení menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Gratulujem správodajcovi. Ďalším bodom je správa pána de Bakera, možnosti ekologického rastu pre malé stredné podniky, takže odsek 7 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa druhá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ocek 11 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa druhá časť za, proti, zdržali sa, Príjma sa. Odsek 15 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Odsek 29 za. Proti. Zdržali sa. Príjmať sa. Odsek 31 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa, ale overíme ešte. Uzatváram hlasovanie. Prepašte, prijaté. Takže po odseku 32 e, pod okruh, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 33 v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Odsek 34 v troch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Oce 35 v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 36 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti Zdržali sa? Prijaté. Ocek 37 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. ocek 39 v dvoch častiach. Za, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 42 overíme. Chcete overiť tú druhú časť 39? Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ocek 42 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie C v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie E za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie K v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie L v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, Prijaté. A teraz hlasujeme o uznesení. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ďakujem všetkým poslancom za ich pomoc. Toto bolo prvé hlasovanie. Eh, Milí kolegovia, teraz prechádzame k vysvetleniu hlasovania. Prvou správou je správa Cory van Newhausen, referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmluv. A dávam slovo pani Gio. Uh, Ďakujem.